Anne veut me donner de la camomille, je ne suis pourtant pas énervée ce matin, Anne. Alors bonjour à tous. Dobrý deň vám prajem. Dovolte mi, aby som otvorila našu schôzu, pretože máme veľa práce. Dovolte mi, aby som vám zablažila pánovi Mišelovi a pani Žoli, lebo to sú hviezdy vo svojich krajinách, takže ja im Gratulujem. A začneme hneď hlasovaním. Voilà. Est-ce que vous avez tous sorti des... Máte všetci pripravené svoje hlasovacie karty? Máme e, si urobiť malý test? som sa chcela spýtať, či môžem urobiť ešte k hlasovaniu krátke vyhlásenie pred, vyhla- pred hlasovaním. Nech sa páči, môžete hovoriť, pani predsedajúca. Takže predovšetkým chcela by som poďakovať za podporu pri spracovaní tejto správy. Dosiahli sme celú sériu kompromisov, ktoré sú veľmi dôležité. Chcela by som poukázať na kompromis H. V tomto kompromise sme sa zhodli alebo aspoň sme podložili našu zhodu na tom, že téma geneticky modifikovaných organizmov nebude eh, spomínaná v v správe, čiže potom je tu pozmeňujúci návrh 66. Eh, my sme sa pokúsili eh, to tam nejako, takisto dostať e, do kompromisu, ale nedostali sme od neho žiadnu kompromis, žiadnu, žiadnu odpoveď. A preto som chcela povedať na to, že teda 66 je, keď bude o ňom rozhodnuté pozitívne, teda za, e, to bude teda znamenať, že sme sa kvázi e, budeme spochybňovať tento kompromis H. Preto by som chcela vlastne poukázať na tento pozmenujúci návrh číslo 66 aby ste si rozmysleli, že pravdepodobne, keď si bude prijatý, tak e, potom vlastne ohrozí toto našu dohodu, ktorú sme dosiahli v kompromise H. Ďakujem. Merci beaucoup. Nous allons procéder à la... Ďakujem a teraz pristúpime k overeniu fungovania vašich hlasovacích kárt. Prosím vás, hlasujte skúšobne. Otváram hlasovanie. Encore une personne? Ešte jedna osoba. Nie, nebola som to ja, dobre. Áno, hlasovanie je skončené. Takže teraz budeme postupovať trochu pomalšie ako zvyčajne, pretože tu máme toho dosť. Takže pán Bergman, ideme hlasovať. Takže pozmeňujúci návrh 1. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 2. Za, proti, zdržali sa, schválený. Trojka za, proti, zdržali sa, schválený. Jedenástka za, pardon, opravuje sa predsednička, štvorka za, proti, zdržali sa, schválený. 5 za, proti, zdržali sa, schválený. 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Blok až po kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 11 odpadá. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Je tu nejaký problém? Nemáme rovnaké hlasovacie zoznamy. 13 za, proti, zdržali sa, schválená. Kompromis B za, proti, zdržali sa, schválený. Blok po 16 za, proti, zdržali sa. Takže kompromis B, s kompromisom B vlastne všetko odpadá. Máme kompromis C za, proti, zdržali sa schválení. Odpadá toto všetko. 20 za, proti. Nie som si istá, overíme si elektronicky 20. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie za schválené. Áno, pardon. Mohli by ste prosím poslať technika? Ale musí sadnem niekam inám, pani predsednička. On peut, on peut rajouter votre voix. Takže môžeme pridať vás, váš hlas. Vy ste hlasovali za alebo proti, môžeme prirátať váš hlas, ale nakoniec to nič nemení. Takže pokračujeme. Pozmenujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa, schválený. 22 bola stiahnutá. Máme tu kompromis D, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 23 za, proti, pardon, odpada, ako som povedala, vraví pani predsednička. 25 za, proti, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, 25. -ka. Nie, Uzatváram hlasovanie. 12 za, 11 proti, lebo vyhlasujete proti schválené. 26 za, proti, strežali sa, schválená. Kompromis E. Odpadá? Áno, odpadá. Ak je schválená 26, je tomu tak. Máme tu teraz 30 za, proti, zdržali sa schválená. Mikrofón, prosím. 26 je schválená. Kompromis E odpada ale podľa mňa ani 27, 28, 29 nepadajú, lebo tie kompromisné návrhy neboli prijaté. Keďže kompromisy neboli schválené, tak pozmenujúce návrhy, ktoré sú súčasťou tohto kompromisu, neodpadajú. Ale tu je napísané, že to odpadá v hlasovacom zoznami, ak 26 bude schválená. Pani predsednička, treba si položiť otázku, že 26 sa neaplikuje iba na kompromis, ale na všetko, e, čo je súčasťou kompromisu. Áno, máte pravdu, e, nie je to tam do, správne spresnené. Takže máme tu 31, áno. 30 sme už predsa hlasovali. 30 sme odhlasovali, 31, kto je za, proti, zdržali sa schválená, 32, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 3, 3, za, proti, zdržali sa, schválená. 34 za, proti, zdržali sa, schválená. 35, kto je za, proti. 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 37 za, proti, Myslím, že je to zamietnuté, ale nie som si istá. Otváram hlasovanie pre 37. Uzatváram hlasovanie. Áno, vy ste za dobre. 11, 11, 12, 11, príjima sa. Pani Cimer. Áno, ja som sa zmýlila, chcela som hlasovať za. Bolo to na e, zozname. 38 za, proti. Overíme si elektronicky. 38. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 39, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Agri 3, za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Agri 1 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Overíme si elektronicky. Agri 1, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválená. Kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schváľuje sa. 42 za, proti, zdržali sa, schválený, 43 za, to je identické, dobre, takže to je schválené, 44 za, pro, Zdvihnite prosím ruky, aby som to mohla riadne zrátať. Kto je proti? Myslím, že je to zamietnuté overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 45 za, proti, zdržali sa, schválený, 46 za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis G, za, proti, zdržali sa, schválený, 51 <clears throat> za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 53 za, proti, zdržali sa schválení, Agri 4 za, proti, zdržali sa schválení, Agri 6 za, proti, zdržali sa schválení, Agri 8 za, proti, zdržali sa schválení, 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis H, za, proti, zdržali sa schválený. E 61 za, proti, zdržali sa. Overíme si, otváram hlasovanie na 61. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pardon, nejde vám to, pán Kašman?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 65. Kto je za? Proti? Overíme elektronicky. Myslím si, že je to za. Otváram hlasovanie o 65. Končím hlasovanie. Fungovala vám karta, je to dobre? Vy ste proti? Takže je 11.13. Zamieta sa. Ale pokúste sa ešte raz tú kartu, lebo... Technik eh, skontroloval kartu, zobral mi ju, pretože ja tak nefunguje. Alors, amendement 66. Qui est pour Contre Abstention rejetée. Amendement 67 qui est pour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 že rok 2008, rok globálnej potravinovej krízy, bol tiež a, e, a e, rokom na nižšej produkcie a toto počerkuje negatívnu úlohu špekulácie, pokiaľ ide o ceny komodít. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení? Stovka odpadá. 101 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 102 za, proti, zdržali sa schválení, 103 za, proti, zdržali sa, overíme, overíme 103 elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnutý, Agri 12 za, proti, zdržali sa schválení, 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 105 za, proti, zdržali sa, neviem, overíme elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Z 12, zamietnutý. 106 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 107 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 110 za, proti, zdržali sa prijatí, 111 za, proti, neviem, overíme si elektronicky 111. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 12, 12 zamietnutý. 112 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Agri 7 za, proti, zdržali sa schválení, 114 za, proti, zdržali sa schválení, 115 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 116 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis L, za, proti, zdržali sa schválení, 120 za, proti, zdržali sa schválení, 121 za, proti, zdržali sa, overíme si, otváram hlasovanie o 121, končím hlasovanie 12 a 12 zamietnutý. Agri 16 za, proti, zdržali sa schválení, Agri 17 za, proti, zdržali sa schválení, 122 za, proti. Zdvíhajte prosím dobre ruky, overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 11 a 12 zamietnutý. Kompromis M. Za proti, zdržali sa schválení, 127 za, proti, zdrž, overíme elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 12 a 12 zamietnutý, 128 za, proti, overíme, 128. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Blok až e, po 133. Za. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie až po 133. Končím hlasovanie. 12 a 12 zamieta sa. 134 v počastiach prvá časť za, proti zdržali sa schválená, druhá časť za, proti zdržali sa. Overíme si druhú časť elektronicky, otváram hlasovanie pre druhú časť. Končím hlasovanie. 12.11 prijatý. Odsek 19 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúci návrh 136 za, proti, zdržali sa schválení, 137 za, proti, zdržali sa schválení, 138 za, proti, zdrž- overíme 138 elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12 a 12, zamieta sa, 140 za, proti, zdržali sa, schválený. Chcete overiť? Ale prosím vás, zdvíhajte poriadne ruky, lebo keď zdvihnete, hneď ju zložíte. 140 za, budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 141 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pani Zimmer, želáte si niečo doložiť? Ja, wir sind jetzt hier in die Diskussion gekommen. My sme sa teraz e, dopracovali e, takému stavu, kde, kedy sa nediskutovalo vonkoncom o jednom pozmeňujúcom návrhu, a to bolo 37. A vlastne to, čo bolo v 39 eh, to, sa, eh, to sme, o to sme hlasovali v rámci 39 -ky. Pre... Jutujem. Ospravedlním sa 137. Vrátime sa k 137. Za, proti, zdržali sa, prijatá. Takže sme to urobili. 142 za, proti, Zdržali sa. Overíme elektronicky. Otváram hlasovanie 142. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 143 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 144 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis N za, proti, zdržali sa zamietnutí, 145 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 146 za, proti, overíme elektronicky 146, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnutý. 147 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 148 za, proti, zdržali sa, Overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12, 12 zamietnutý. Agri 15 za, proti, zdržali sa schválení, 149 za, proti, zdržali sa schválení, 155 za, proti, zdržali 150 overíme elektronicky. Končím hlasovanie zamietnutý 151 za, proti, overíme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijatý 152 za, proti, stržali sa zamietnutí, 153 za, proti, stržali sa, overíme, 153 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 10, 14 zamietnutý. 154 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 155 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 156 za, proti, zdržali sa schválení, 157 za, proti, zdržali sa prijatí, 158 za, proti, zdržali sa overíme, 158 otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, 12, 12 zamietnutý, 159 po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, Overíme druhú časť. Otváram hlasovanie. O druhej časti končím hlasovanie. 12.12 12, zamietnutá aj druhá časť. Agri 2 za, proti, zdržali sa schválení. Agri 11 za, proti, zdržali sa schválení. 160 za, proti, zdr- overíme elektronicky 160. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 10.14. Zamieta sa kompromis O za, proti, zdržali sa schválený 160. 163 za, proti, zdržali sa schválený, Agri 20 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis P za, proti, zdržali sa schválený. 166 za, proti, zdržali sa, overíme 166, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 12 a 12, zamieta sa, 167 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 168 za, proti, overíme elektronicky 168, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 12, 12 zamietnuté, 169 za, proti, zdržali sa, overíme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 1410 schválený, 170 za, proti, overíme elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 1311 prijatý, 171 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 za, 6 proti. Takže správa je schválená. Gratulujem pánovi Zimerovi.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 O dve tri minúty budeme pokračovať. Prosím vás, neopúšťajte sálu. Je vais continuer avant que tout le monde s'échappe. Budeme pokračovať ešte skôr, ako všetci odídu. Prosím vás, prosím vás, nechajte tých, ktorí e, chcú pracovať, nech pracujú, nerozprávajte nahlas, ak nechcete zostať, môžete opustiť sálu. Politika a prázdne stoličky nikdy nie je dobrá. Ako viete, náš výbor sa rozhodol vypracovať iniciatívnu správu o štvrtom fóre na vysokej úrovni. Prosím vás, je to veľmi ťažké sadnúť sa si a zmlknúť. Ako viete, náš výbor sa rozhodol vypracovať iniciatívnu správu o štvrtom fóre na vysokej úrovni o účinnosti pomoci v Južnej Kóreji eh, koncom novembra. Kolega Kristian Preda nám prišiel prezentovať hlavné myšlienky, ktoré z jeho správy vyplynuli. Chcem sa poďakovať eh, kolegovi za prítomnosť a takisto sa chcem poďakovať aj expertovi za občianskú spoločnosť, ktorý sa zúčastní eh, diskusie. Je to pani Karen Škro, ktorá je členkou mimovládnej organizácie pre Európu. Je to téma, eh, ktorá sa teraz práve diskutuje na rade. Ja teraz dávam slovo pánovi Predovi, spravodajcovi, nech sa páči. Beaucoup, Ďakujem, pani predsednička. Mám tu tri body, ktoré sa týkajú správy, ktorú vám chcem prezentovať. prebehla tu už výmena názorov v tomto výbore. Prvá otázka, ktorú, ktorej sa chcem dotknúť, to je kontext našej diskusie, pretože ako viete dnes e, už ubehlo niečo viac ako 4 mesiace od tohto fóra a pri príprave tejto schôdze som sa rozhodol upozorniť vás na dve dôležité veci, ku ktorým došlo od poslednej schôdze. Poprvé OECD zverejnilo predbežné výsledky druhého hodnotenia aplikácie Parískej deklarácie. Bohužiaľ, je tu ešte veľmi veľa vecí, ktoré treba urobiť, aby boli splnené tie záväzky, ktoré boli prijaté v oblasti efektívnosti. 56, 56 týchto záväzkov je potrebné ešte zlepšiť ich efektívnosť a najmä zvýšiť kvalitu pomoci a transparentnosť partnerstva. Avšak táto aplikácia E, medzi donátorskými a poberateľskými krajinami bola nerovná a nepodarilo sa nám zredukovať ten problém v oblasti riadenia tejto pomoci. A 22. júna e, bola zverejnená prvá verzia záverečného dokumentu o plnení záverov 4. fóra. E, vypracovala to pracovná skupina a minulý týždeň sa konala 7. E, 8. júla v sídle OECD vyhodnocovacia schôla. Provizorné výsledky sú partnerstvo Busan za efektívnosť rozvojovej pomoci. Tam došlo k zmene istých e, premis e, a v optike prehlbenia a posilnenia parížských záväzkov je potrebné vypracovať novú paradigmu a nové partnerstvo v medzinárodnej spolupráci v oblasti rozvojovej pomoci. Treba sa sústrediť na jasné záväzky, pri, apelovať na zodpovednosť, transparentnosť a prediktibilitu tejto, eh, tejto pomoci. Treba tiež povedať, že ešte veľmi veľa vecí treba vyriešiť, niečo bolo urobené, ale veľa ešte bude treba urobiť v novembri na ďalšom fóre. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, tak v oblasti efektívnosti e, pomoci sa to ukazuje za pozitívne. Rád by som ešte niečo povedal veľmi stručne k podstate správy, ktorú som vypracoval a ktorú máte vo vašich dokumentoch. Poprvé, pokiaľ ide o podstatu, tak e, je potrebné e, na veľká zaangažovanosť a účasť EÚ na tomto fóre vzhľadom na záväzky a efektívnosť pomoci. Do roku 2015 je to pre nás veľmi dôležitý bod. Dúfam, že Európsky parlament tam plne zohrá svoju úlohu a zúčastní sa tohto fóra. Po druhé, v správe vyzývam na e, bezprostrednú aplikáciu záväzkov, ktoré závisia od politickej vôle a byrokracie. Kľúčové slovo je predvídateľnosť, podmienenosť a transparentnosť pomoci. Po tretie, e, dávať dôraz na demokratické rozdeľovanie pomoci. To závisí aj od národných parlamentov v rámci novej architektúry a je potrebné začleniť aj občianskú spoločnosť do tohto procesu. Po štvrté, najlepšiu koordináciu e, na úrovni krajín, ktoré túto pomoc poberajú v súlade s dohodami o rozvojovej pomoci. A na záver, niektoré odseky hovoria o e, potrebe zlepšiť e, dieľbu práce v rámci EÚ a je tam spomínaná aj je tam spomínaný nedostatok politickej vôle. Myslím si, že o týchto otázkach sme už diskutovali. A na záver ešte chcem zmieniť tie body, ktoré chcem prehlbiť prostredníctvom pozmenujúcich návrhov. Sekretariat bol krutý a musel som eliminovať dva body. A ako veľa ďalších kolegov, ja som sa rozhodol niektoré body prehlbiť prostredníctvom pozmenujúcich návrhov, napríklad čo sa týka efektívnosti rozvojovej pomoci v tom zmysle, aby sme zdôraznili klímu, ktorá by e, podnietila inovačné podniky v pobierateľských krajinách. Ďalší pozmenujúci návrh možný sa týka otázky rozpočtovej podpory tých vynárajúcich sa darcov. A posledný bod, zlepšiť medzinárodné riadenie tejto pomoci v rámci globálneho partnerstva. Tam netreba rozpúšťať tú pomoc v oblasti efektívnosti pomoci, lebo nakoniec máme 50-ročnú skúsenosť v tejto oblasti a to by sme mali využiť. Chcem sa poďakovať Karlosovi zo sekretariátu za pomoc a očakávam vaše komentáre, vaše reakcie a pozmenujúce návrhy. Očakávam produktívny dialog s kolegami e, v tejto takej zaujímavej téme. Ďakujem veľmi pekne. Dávam slovo pani Šrot, ale pripomínam vám, že sme dosť pozadu s programom. Takže, nie, nie, to bol vtip. Dávam slovo pani Škrop na 5 minút maximálne. Pani predsednička. E, toto je pre mňa nepriateľné. Uh, Pokúsim sa teraz skrátiť prezentáciu. Ja som z Európskej organizácie, ale tu zastupujem akciu pre globálne zdravie, čo je sieť vládnych organizácií v Európe, ktoré má rôzne iné zameranie. Myslím, že je dôležité vedieť, že to sú organizácie, ktoré pracujú v oblasti práv detí, eh, pomoc eh, postihnutým HIV a podobne a spájame viaceré NGO. Čiže už bolo, to, čo bolo povedané, je v podstate sú e, voči Busanu sú dve e, aktivity. Jedna je Better Aid, lepšia pomoc a druhá je aktívne fórum. A v podstate lepšia pomoc e, predstavuje, zabezpečuje určité princípy a otvorené fórum predstavuje hľadanie určitých princípov pre mimovládne organizácie. Čiže teraz sme vyvinuli tak niečo, čo sa nazýva istambulské princípy. Ehm, možno to by, čo by bolo dobre, keby naozaj tieto istambulské princípy boli prijaté. Ehm, podstatné e, posolstva pre Busan sú podobné, ako boli posolstva v predchádzajúcej správe, to je demokratické vlastníctvo, ale takisto aj akoby prehodbovanie alebo plno vyhodnotenie proces, demokratizačného procesu. Chceli by sme sa sústrediť na zodpovednosť, zúčtovateľnosť, transparentnosť a tým sa dostávam druhej časti k demokratickému vlastníctvu. Momentálne ten princíp e, vlastníctva je zadefinovaný ako, že to niečo, čo patrí vláde a my by sme chceli vidieť viacej parlament byť zúčastnený. To sa odráža takisto aj v správe. Vidíme, že parlamente sú veľmi dôležité pri dosahovaní výsledkov a záväzkov. Ďalšie body sa týkajú zabezpečenia toho, že to, čo sa udeje, musí sa to diať z pohľadu e, z odstraňovania chudoby a na báze týchto noriem takisto je potrebné CSO musia byť takisto zahrnuté E, pretože sú to aj kontrolné orgány, ale takisto aj e, vlastne pomáhajú tým, ktorí sú tzv. implementátori. To budú vlastne organizácie, ktoré pomôžu e, ženám, aby teda prišli na kliniky a aby, mali ich, aby deti boli otestované a pre, podobne. Ale prečo sme sa teda rozhodli, že budeme hovoriť dnes iba o zdraví? Myslím, že už sa dostávam aj k záveru mojich 4 minút. Ešte by som chcela povedať, že E, pretože to je oblasť, e, kde je veľmi veľa aktérov, kde veľká pomoc bola v posledných rokoch, kde teda je vidieť aj výsledky pomoci, takže je, došlo k veľkému pokroku a máme aj tým pádom argument toho, že táto pomoc v oblasti zdravia je, musí pokračovať aj v budúcnosti. Je tri oblasti, ktoré podľa mňa možno budú zaujímavé, je potrebné skoordinovať donorov a harmonizáciu. E, ja by som napríklad chcela povedať, že keď sa tieto veci správne implementujú, implementujú, môžu mať veľmi veľký dopad a veľmi najväčší dopad, ktorý my sme videli doteraz je, že v roku 2005 napríklad bolo 4,3 e, pomoci z zdravie a potom už to bolo, o 4 roky neskôr to bolo iba 1,7 To znamená, že vlastne táto e, Division of Labor bola považovaná za stratégiu, ktorá už končí. E, ďalšia vec sa týka demokratického vlastníctva a dôležitú úlohu parlamentov. Máme veľmi dobrý príklady z Ugandy, kde parlament takisto mal možnosť pripraviť e, veľmi dobrú stratégiu v oblasti zdravotníctva. Ehm, takisto sú viaceré dobré príklady napríklad zdravotnícke fórum, čiže to je taký štrukturovaný e, proces, kde sa vlastne zapoja, zapája občianská spoločnosť. Dôležité je, aby sme vytvorili tzv. umožňujúce prostredie. To znamená, že vytvoriť taký priestor, kde sa tie CSO môžu byť zúčastnené a e, tak štruktúry, aby mohli pôsobiť. A napokon riadenie zdrojov, to je ďalší oblasť. Malo by to byť systém, kde budete určite zdroje zgrupovať v prospech nejakého konkrétneho výsledku. Napríklad mali sme veľmi dobré výsledky v Malawi, kde to napríklad nefungovalo. To boli tzv. perspektíva hodnota za peniaze, e, kde sa financuje dosiahnutých výsledkov napríklad v Tanzánii zdravotníckí pracovníci boli pracovaní za, napríklad za očkovanie detí, čiže oni len chceli čo najviac detí zaočkovať, ale e, išlo to na úkor kvality tej zdravotníckej starostlivosti, tam ten objem. Ja by som teda týmto chcela skončiť. E, A teda tie najdôležitejšie veci, ktoré sú v správe uvedené, jedna vec je zabezpečenie e, kontinuálnej e, podpory aj záruk mnohí mnoho do, donory možno chceli by niekde odstúpiť, keď majú pocit, že nemôžu vlastne poukázať svojim občanom, e, aké sú skutočné výsledky, nemajú, potrebujú nejaké skutočné dôkazy a my musíme vlastne zabezpečiť, e, práve ich presvedčiť, aby sa to ešte prehlbilo a nie, aby od toho od, odchádzali. Takisto aj v správe je uvedené, že teda E, teda vlastníctvo tohto by nemalo byť na vláde, ale malo by to byť vlastníctvo tej demokracie by mala byť na spoločnosti a v parlamente predovšetkým. Ďakujem. Merci beaucoup. Donc, euh, je passe la parole. Ďakujem pekne. Ja by som teraz dala slovo poslancom. Dala by som slovo pani Schnieber. Ja, Dank, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Najprv by som chcela poďakovať e, za návrh správy. Ďakujem takisto aj pani Šroch za jej predstavenie. Ja tu mám dve veci. Myslím si, že predovšetkým je potrebné poukázať aj na to potrebné zmierenie politiky klimatických zmien a politiky rozvojovej spolupráce. Už sú tu určité náznaky, ale možno bolo by to treba nejako výraznejšie formulovať. A druhá vec potom je, myslím si, že mali by sme spoukázať na nevyhnutnosť úšej spolupráce s e, týmito novými krajinami. Napríklad aj Čína pripravila množstvo dokumentov v tejto otázke. A myslím si, že tam sú veľmi aj zaujímavé. Čína má o toto záujem a mali by sme túto šancu preto využiť. Predsednička, ďakujem teraz pán Neuser. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že správa um, je, sa dá označiť eh, troma slovami účinnosť, kvalita a transparentnosť. A chcel by som teda poďakovať aj za správu kolegovi Predovi, pretože vlastne ide tým, tým, tým smerom, my pred Busanom musíme prakticky ustanoviť, že kde by sme chceli dostať našu rozvojovou politikou, pretože my aj spolu s členskými štátmi sme ešte stále najväčším donorom z medzinárodného hľadiska a preto musíme aj z hľadiska aid effectiveness, teda z efektívnosti pomoci sa k tomuto stavať. A E, vlastne kladieme si takéto nároky a z týchto nárokov Európska únia aj my by, by sme vlastne mali mať takúto úlohu na tejto konferencii alebo bojovať za to, za takúto efektívnosť. Je dôležité, aby sme si dali také ciele, ktoré, ciele, ktoré ale aj sú splniteľné, ktoré však ale potom e, budú sprehádzané určitým mechanizmom implementácie, že sa naozaj budú vedieť aj presadiť, pričom bolo by dobre, keby tieto boli aj z, e, ciele, ktoré by boli naviazané na mileniové ciele rozvoja. E, samozrejme, že ide predovšetkým o posilnenie demokratickej účasti, samozrejme posilnenie e, e, zapojenie národných parlamentov a takisto aj občianskej spoločnosti a miestnych orgánov. To znamená, pretože posilniť treba regionalizáciu, pretože tým pádom dojde aj k lepšej efektívnosti. To, čo povedala aj predrečnička, e, dôležité je lepšie koordinovať aj s ostatnými donorskými štátmi, e, napríklad s Čínou, to je veľmi dôležité, ale to zároveň to predstavuje aj to, že my v Európe zároveň tiež musíme mať lepšiu koordináciu medzi samotnou EÚ a členskými štátmi. Len teda čo sa týka rozpočtu, o tomto sa takisto tu hovorí, tu potrebujeme zabezpečiť možnosť e, takého rozpočtu, aby tá zodpovednosť za peniaze sa rozvinula lepším spôsobom alebo vyvíja lepším spôsobom. A napokon, keď chceme e, ako Európsky parlament mať kontrolnú funkciu, tak e, mali by sme potom mať aj príslušný možnosť súčasniť e, sa. Ďalej hovorilo s, e, o niektorých pozmeňujúcich návrhov. Ja som predložil niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú predovšetkým transparentnosti e, v oblasti medzinárodnej pomoci, respektíve v rámci iniciatívy International Aid Transparency. Ešte raz by som ďaku, poďakovala aj Action for Global Health, aj spravodajcovi. Myslím si, že je to dobrý základ, aby sme mohli byť úspešnými v Busane predsedajúca. Ďakujem teraz pani Teočarus. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som tiež e, chcela poďakovať e, spravodajcovi. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá správa a dnes by som snať k tomu len povedala, že my si uvedomujeme, že rozvojová pomoc nedosiahla svoje cieľe, nebola efektívna tak, ako sa očakávalo a je, možno, že ani to stanovenie cieľov nebolo optimálne a opäť, ako bolo povedané, všetko bude predmetom diskusie v Busene. EÚ e a má politickú vôľu. Toto sú veci, ktoré rozumieme, ktoré chápeme, ale je dôležité okrem politickej vôle mať vytrvalosť monitorovať a kontrolovať tieto procesy a všetci donory by mali byť zúčastnení na implementácii týchto programov. Existujú rôzne zdroje v rámci rôznych systémov, ale nie nevyhnutne sú vždy k dispozícii tam, kde by mali byť. A súhlasím s tým, čo bolo povedané o transparentnosti. Toto je veľmi dôležité a o toto by sme sa mali slažiť. Ale predovšetkým je treba uh, urobiť si hierarchiu priorít je potrebné mať e, štruktúry, infraštruktúru v teréne pre poskytovanie e, zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávanie v oblasti zdravia. A tieto dve oblasti sú veľmi prepojené a tam, kde existuje vzdelávanie v oblasti zdravia, tak tam je o mnoho efektívnejšia aj zdravotná starostlivosť. Často som počula, že napríklad e, budú vytvorené siete cez optické káble, aby chcel by som sa opýtať, e, do akej miery môžu takéto siete um, byť nápomocné. E, ďalšia téma sa týka klimatickej zmeny. A um, samozrejme, naša stratégia sa musí prispôsobiť novému vývoju a novým poznatkom. My nemôžeme zmeniť e, klímu cez rozvojovú politiku, ale musíme sa inšpirovať e, klimatickými zmenami, ak budeme nastavovať parametre rozvoje politiky. Ďakujem, ďakujem za správu a za prezentáciu. Ja súhlasím, že Busan bude jednou, jedným z kľúčových podujatí, pokiaľ ide o rozvoje politiky tento rok. A myslím si, že by bolo veľmi dôležité, ak by Európska únia prišla do Busanu a hovorila, jednohlasne. Bohužiaľ, e, neviem si to na teraz e, veľmi predstaviť, ale snáď sa nám podarí dosiahnuť určité pokroky alebo vynaložiť snahu v tomto smere. Ale toto by si vyžadovalo kritický pohľad aj na úlohu donorov EÚ. To znamená, ako, čo, alebo čo očakávame od rozvoje pomoci. My sme o týchto veciach diskutovali, o otázkach efektívnosti pomoci a to riziko, ktoré tu vidím, e, je to, že pojem efektívnosť alebo účinnosť je výraz, ktorý bol ako keby ukradnutý a používa sa v úplne iných e, kontextoch. E, potom tu zazneli otázky zodpovednosti, respektíve vlastníctva alebo k demokratického vlastníctva zdieľania zodpovednosti e, hostiteľskej krajiny a tak ďalej. Mali by sme byť veľmi kritickí a mali by sme veľmi podrobne študovať e, to, čo robia naše vlády v rámci EÚ a čo robí Európska komisia. Mali by sme sa pridržať pôvodnej e, myšlienky efektívnosti pomoci, ako bola definovaná Paríži a nemali by sme sa zameriavať len na niektoré aspekty e, tejto pomoci. To isté platí o koncepte vlastníctva a definícii vlastníctva. Ja súhlasím, že e, demokratické vlastníctvo si vyžaduje e, účasť občianskej spoločnosti a parlamentu v procese kontroly. Ďalšia výzva v Busane bude zaangažovať rozvojové krajiny do tohto úsilia na strane jednej, ale na strane druhej je dobré, aby sme neoslabili to, čo bolo dosiahnuté v minulosti a aby sme nevyužívali tieto uh, krajiny na, ako, ako dôvod na oslabenie tých našich ambícií, ktoré máme. A myslím si, že práve v záujme týchto krajín, aby sme trvalo, trvali na princípoch efektívnosti pomoci. Ja som presvedčená, že nájdeme spôsob, ale bude to možno len vtedy, ak my ako EÚ e, budeme mať e, politickú vôľu a budeme hovoriť jedným hlasom. Súhlasím s tým, čo ste hovorili o tom, čo chýba, čo e, je nedostatočné. A súhlasím s tým, že jednou správou nič nekončí, ale musíme ďalej pokračovať, musíme vyvíjať ďalšie úsilie. Merci beaucoup, monsieur Cortés Lastra. Ďakujem pekne, pán Cortés Lastra. Ja budem veľmi stručný, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za túto správu. A ešte si dovolím povedať eh, jednu poznámku, ktorá sa týka eh, štruktúry a miesta občianskej spoločnosti v tejto štruktúre. Mohli by ste eh, o tom hovoriť trošku mm, podrobnejšie? Keď hovoríme o občianskej spoločnosti, tak ja si vždy predstavujem niečo fluidné. A niekedy som si neistý presne, čo to znamená. Občianská spoločnosť by mala byť štruktúro, niečo štruktované, e, organizované. Je súčasťou sú e, odbory, e, zástupcovia zamestnávateľov, mimovládne organizácie a tak ďalej. To je taká tá klasická štruktúra občianskej spoločnosti. Tu v Európe máme ekonomický, hospodársky, sociálny výbor a, a možno, že je dôležité, aby sme e, lepšie zadefinovali, čo máme na podmysli e, pod pojmom štrukturovaná občianská spoločnosť, lebo len štrukturovaná občianská spoločnosť môže byť e, silnou občianskou spoločnosťou. Keby ste sa mohli teda vyjadriť k téme, ako štrukturovať tieto občianske spoločnosti. No teraz rozdávam eh, slovo komisii, nech sa páči. Poprosím o stručnosť. Ďakujem, pani predsednička. Niekoľko stručných poznámok. Vítame správu. Predovšetkým ehm, si myslíme, že je to dôležitý prístavok k našim prípravám na Busan. A teraz k tomu, čo bolo povedané o dôkazoch. Ehm, my eh, zdieľame tieto názory. Eh, dôkazy ukazujú, že reforma pomoci prebieha pomerne pomaly. Máme určité výsledky, e, ten pokrok je určitý, ale je veľmi pomalý. Ako by sme mali posilniť implementáciu pomoci v budúcnosti? Existujú podľa komisie dva rozličné spôsoby, ktoré sa navzájom doplňajú. Poprvé, mali by sme samozrejme e, e, E, stále zotrvávate na tom, čo je obsiahnuté v Parískej deklarácii a zároveň by sme mali ale definovať priority našich činností, ktoré sú relevantné. A tu e, naozaj vidíme to, o čom tu bola reč. Demokratické vlastníctvo, transparentnosť, predvydateľnosť, redukcia fragmentácie a zodpovednosti za výsledkov. Toto sú prioritné témy, na ktoré by sme sa mali v budúcnosti zamerať. Ďalšie aspekty posilňovania agendy efektívnosti pomoci súvisia s rozširovaním e, tejto efektívnosti. A tu sú dva prvky. Poprvé, preukázalo sa, že implementácia princípov efektívnosti po- pomoci je relevantná z hľadiska dosahovania výsledkov a z hľadiska rozličných typov e, financovania oficiálnej rozvojovej pomoci. Podľa nás by sme sa mali zamerať na rozšírenie princípov efektívnosti pomoci na rozličné typy financovania, ako napríklad financovanie boja proti klimatickým zmenám, trojuholníková spolupráca, kombinácia oficiálnej rozvojovej pomoci s inými typy pomoci a tak ďalej. Ďalšia poznámka, ktorá tu tiež zaznela, sa týka užšieho zapojenia rozličných partnerov e, a tu obzvlášť e, rýchlo rastúce rozvojové ekonomiky a ich vývoj je veľmi dôležitý. E, avšak samozrejme súhlasím s tým, že by sme nemali znižovať alebo oslabovať naše ambície, pokiaľ ide o efektívnosť pomoci. Na záver, e, správa hovorí o tom, čo je veľmi dôležité, aby sme sa zameriavali na úroveň jednotlivých krajín a aby sme boli flexibilní v lokálnych kontextoch a tento prístup podporujeme a máme pocit, že budúce snahy by sa naozaj mali e, zameriavať na úroveň jednotlivých krajín. Ďakujem. Áno, pani Šro, e, zaznela otázka, ktorá bola adresovaná vám, takže navrhujem, aby ste odpovedali e, na otázku pána Korteza. Jednu minútu máte. Veľmi stručne. Táto definícia vytvárania prostredia pre mimovládne organizácie. Uh, ja súhlasím s komisiou, Eh, ak pozeráme na občianskú spoločnosť, je treba zamerať sa na národnú úroveň. Máme eh, príklady, ako napríklad National Help Forum, ale chceli by sme eh, zahrnúť do tohto systému čo najširšie spektrum aktérov občianskej spoločnosti a ideálne mať nejaké spoločné fórum alebo spoločnú platformu, na ktorej môže o týchto veciach diskutovať. To je jeden príklad. Ďalší konkrétny príklad, ako štrukturovať zapojenie aktérov občianskej spoločnosti je tzv. koordinačný mechanizmus, e, v rámci ktorého diskutujú zastupcovia vlády, štátnej správy, e, občianskej spoločnosti a donorov. E, je to systém vlastne nominácie a voľby do tohto koordinačného fóra a toto je veľmi dobrá platforma na to, aby sme zatiahli aj občianskú spoločnosť do procesu príjmania rozhodnutí. Ďakujem, pán Preda. Teraz vám dávam slovo na záver. Dve minúty. Dve minúty? To myslíte vážne? Iba chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí predniesli svoje pripomienky. Samozrejme, že ich vezmem do úvahy. Som presvedčený, že táto diskusia okolo pozmenujúcich e, návrhov určite zlepší moju správu. Dovolte mi ešte niekoľko otázok na e, komisiu, ak mi to v rámci tých dvoch minút dovolíte. Boli to dve minúty. Chcem sa spýtať, či kalendár e, sa nejak spresnil v komisii, či sú tam stanovené nejaké e, okamihy na termíny, stanovené termíny na oznámenia komisie. Máte odpoveď? Nech sa páči. Áno, ďakujem my očakávame prijatie oznámenia v prvej polovici septembra. Ďakujem, pán Preda, ešte máte minútu. Eh, ja vám ju venujem, pani predsednička, ďakujem, ďakujem. Teraz prejdeme k výmene názorov s pánom Babatundem Osotými Hinom ktorý je výkonným riaditeľom UNFPA, a teda je to Fond OSN pre populáciu a zástupca generálneho tajomníka OSN. Je souhaite donc la bienvenue. Vítam medzi nami, nášho, e, medzi nami pána Babatunde Osoty Hina, ktorý si prisadne k nám, ak si to želá. A poinformuje nás po, o mandáte e, Fondu OSN pre populáciu a o základných projektoch do budúcnosti. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Tak pani Eseneke, ktorá je e, šéfkou Bruselského úradu, ďakujem vám. A hneď odozdávam slovo pánovi Thank you very much, Madam Speaker. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja. A by som rád pozdravil členov e, výboru pre rozvoj zástupcov Európskej komisie, kolegov, priateľov Dovolte mi poďakovať za pozvanie, aby som sa mohol prihovoriť tomuto ctenému zhromaždeniu. Minulé ráno som mal príležitosť cestovať do Afriky, e, do Etiópie a Nigérie s Ban Ki-moonom, generálnym tajomníkom OSN. Išlo o súčasť cesty v rámci ktorej sme hovorili o globálnej stratégii pre ženy a deti. Našim cieľom alebo cieľom tejto stratégie je zachrániť e, životy 50 miliónov detí a žien do roku 2015, čo je vlastne e, jeden z indikátorov dosahovania milenových cieľov a to, čo vidíte, nie je len zachytenie okamihov našej návštevy, ale je to znázornenie toho, čo, sa, čo chceme dosiahnuť. My, e, Populačný fond OSN, máme víziu. Každý deň v našej práci máme na mysli, kto sa postará o tých, ktorí starostlivosť uh, potrebujú, tak aby mohli deti vyrásť v zdraví, aby mohli mať vlastné deti. Ako dať ženám práva, ktoré im náležia a ako im zabezpečiť rovnosť príležitostí. My vnímame eh, ženu v tomto celom kontexte. My ju vidíme ako matku, matku, ktorá bezpečne rodí svoje deti bez komplikácií my ju vnímame a jej deti ako subjekty, ktoré žijú mimo hrozby HIV, ako ľudí, ktorí majú prístup k informáciám, aby zostali zdraví a produktívni. My vidíme generáciu mladých ľudí, ktorá má potrebné zručnosti a je vybavená potrebnými informáciami, ktorá má prístup k službám a má možnosti e, zapájať sa do správy vecí verejných. My v rámci populačného fondu vidíme mladých ľudí, mladých mužov a mladé ženy, ako sa ujímajú zodpovednosti dospelého života, aby mohli zvládať výzvy tohto sveta. Bohužiaľ, táto vízia sa plne ešte nenaplnila. V roku 1994 som cestoval do Káhiry na historickú mm, medzinárodnú konferenciu o populácii a rozvoji a na onom stretnutí lídry zo 179 krajín sa zhodli, že e, je potrebné podporovať e, ľudské práva a takisto schopnosť mladých ľudí, mladých mužov a žien e, mať slobodnú voľbu a súhlasili, že každá osoba má právo na sexuálne a reprodukčné práva a že ich zdravie musí byť chránené. Program, ktorý bol výstupom z tejto konferencie, je rovnako platný dnes, ako bol platný vtedy. A je dôležitý v skutku aj pre dosahovanie miléniových rozvojových cieľov. Ako vidíte na ďalšom obrázku, napriek úsiliu medzinárodného spoločenstva 40 krajín na celom svete ešte stále nie sú na správnej ceste, aby dosiahli jeden konkrétny cieľ e, mileniový, je to číslo 5 a ten sa týka zlepšenia materského zdravia. A zdá sa nám, že čas beží, pretože e, e, ten cieľ je 2015 a my sa nachádzame v roku 2011. Niekoľko rokov po tom, ako sme prijali cieľ číslo 5, tak sme prijali aj e, cieľ 5b, ktorý hovorí o všeobecnom prístupe k reproduktívnemu e, zdraviu a to predstavuje výzvu v mnohých krajinách dneška. Každý deň zomiera tisíc žien z dôvodu komplikácií počas tehotenstva alebo pôrodu. Existuje 215 miliónov žien, ktoré nemajú, aj keď nemajú prístup k modernej um, antikoncepcii. Ale tu ide viac než o čísla. Toto sú v skutku výzvy toto sú otázky, ktoré súvisia s tým, ako naplniť e, cieľ číslo 5 miléniových rozvojových cieľov, v ktorom, e, ktorý teraz zaostáva v porovnaní s ostatnými cieľmi a vyžaduje si veľmi e, koheznú snahu. E, je potrebné e, veľmi intenzívne pracovať na tom, aby bol tento cieľ dosiahnutý. Minulý rok v septembri to bolo uznané na samite na vysokej úrovni, e, ktorý diskutoval o milénových cieľoch. Milénový cieľ číslo 5, zlepšenie zdravia matiek, je e, taký cieľ, ktorý ohrozuje, ak nebude tento splnený, splnenie aj ostatných cieľov. E, a ak chceme splniť ostatné ciele, tak musíme venovať veľkú pozornosť tomuto konkrétnemu cieľu. A tento ďalší obrázok demonstruje Ehm, niektoré otázky, ktoré súvisia s mladými ľuďmi. Keď sa naň pozriete, uvedomíte si dispozíciu mladých ľudí na celom svete. Dnes takmer 90 mládeže na svete žije v rozvojových krajinách informácie a služby, ktoré sa týkajú sexuálneho e, a reprodukčného zdravia a práv sú veľmi potrebné, ale tá, to populácia mladých ľudí vlastne budu, bude e, budúcou generáciou rodičov a ak s nimi nebudeme komunikovať, ak s nimi nebudeme spolupracovať, tak e, e, nebudeme schopni zvládnuť dynamiku populačného rastu. Títo mladí ľudia by mali mať právo na právo vzdelávanie a riadne pracovné podmienky tak, aby sa stali platnou súčasťou ekonomického rozvoja. Ďalší obrázok. Znázorňuje to, čo tu chcem celé poňať. To znamená, je potrebné mládež dať do ústredia našej pozornosti. V oktobre tohto roku počet obyvateľov tejto planéty dosiahne 7 miliard. Je potrebné, aby sme v našich snahách boli efektívni. Ľudstvo sa dostáva na kryžovatku a globálne výzvy, pred ktorými stojíme, budú čoraz intenzívnejšie. Je to otázka klimatických zmien, potravinovej bezpečnosti, dopytu po prírodných zdrojoch, migrácia. Všetky tieto výzvy sa E, stanú ešte zložitejšími, keď bude na našej planete pribúrať viac a viac ľudí. Ale vidíme tu aj príležitosti. Napriek výzvam V oktobri, ako som povedal, na tejto planéte budeme mať 7 miliard ľudí a my ich musíme vnímať ako katalizátory riešenia problémov, ktorých čelíme dnes. Dnes je svet o mnoho viac prepojený ako kedykoľvek v minulosti. Máme o mnoho viac informácií a zdrojov k dispozícii. A máme schopnosť konať cezhranične, máme schopnosť efektívne zlepšovať e, kvalitu života. Žijeme dlhšie, žijeme kvalitnejšie a dvojice eh, sa rozhodujú, pretože budú mať menej detí, ako to bolo v minulosti. A naša schopnosť prežiť na tejto planete v budúcnosti bude závisieť na rozhodnutiach, ktoré budeme činiť v súčasnosti. Po svete 7 miliárd sa musíme spoliehať vzájomne na seba. Musíme podporovať práva mužov a žien v ich reprodukčných rozhodnutiach a voľbách Musíme vytvárať rovnaké príležitosti, musíme budovať lepší svet pre súčasnú generáciu a budúce generácie. Um, rozšírením prístupu uh, k službám uh, sexuálnej uh, reprodukcie budú rodiny schopne plánovať svoje rodičovstvo a zároveň poklesne aj mortalita detí. Okamžitá obava a, alebo okamžité problémy a okamžité benefity alebo prospechy sociálne ekonomické sú zrejme. Vrátim sa ešte na chvíľku k otázke mladých ľudí. Z tých 7 miliárd, o ktorých hovoríme, a je veľký počet mladých ľudí. A 90% tejto mládeže žije v rozvojovom svete. A ak teda nebudeme s nimi komunikovať a nebudeme veľmi proaktívni voči ním, ak im neposkytneme informácie, vzdelávanie, prístup k e, službám reprodukčného zdravia, ak im nedáme tieto voľby a možnosti, tak uh, jednoducho toto bude tá sila na tomto svete, ktorá bude determinovať ďalšiu dynamiku rastu počtu obyvateľov na planéte. A je potrebné určitým spôsobom tento vývoj stabilizovať. A hovorím o rozvojovom svete, nehovorím o rozvinutom svete, pretože e, v rozvojom svete počet populácie rastie veľmi rýchlo, povedal by som až cvalom. A je potrebné naozaj týchto ľudí vzdelávať, je potrebné e, zabezpečiť, aby e, boli pre tým, týchto mladých ľudí k dispozícii služby, komodity a možnosti aby sa slobodne rozhodli a inteligentne rozhodli pre tú správnu voľbu. Tak, aby sme žili v lepšom e, svete. Je potrebné investovať do programov e, plánovaného rodičenstva, je potrebné investovať do programov, ktoré znižujú umrtnosť e, rodičiek a detí. Počet úmrtí novorodencov je možné znížiť o viac ako polovicu. A toto sú naozaj nákladovo efektívne investície a ja by som vám to chcel ponúknuť ako niečo na zamyslenie, na zamyslenie, ako čo najlepšie nasmerovať tieto zdroje. A musím povedať, že e, e, prostriedky, ktoré sú vynakladené na zniženie novorodeckej úmrtnosti, sú naozaj investíciou, ktorá sa nám vráti. E, minulý rok generálne zhromaždenie opätovne na medzinárodné konfer- e, e, sa opätovne vyjadrilo k medzinárodnej konferencii o populačnom programe a uznalo, že je potrebné vykonať mnoho práce. Všeobecné valné zhromaždenie e, odsúhlasilo ďalšie opatrenia a ďalšia konferencia, ktorá sa uskutoční budúci rok, bude výrazným mílnikom pri rozvoji koncepte udržateľného rozvoja. A ja navrhujem, aby my, obzvlášť EÚ e a rozvinutý svet, e, aby sme sa postarali o to, že mladá populácia rozvojových krajín e, sa zapája do ekonomických aktivít, do podnikateľských aktivít. Je to dôležité pre obe strany, aby táto populácia bola produktívna, aj ekonomicky aktívna, aj iným spôsobom, aby napomáhala rozvoju svojich krajín a tým sa zároveň zabezpečí, že budú mať menej detí napríklad a že eh, jednoducho budú žiť eh, v lepšom svete a že budú žiť na udržateľnejšej planete. Je potrebné pracovať eh, spoločne. Je potrebné riešiť výzvu starnúcej populácie. Podľa môjho názoru existujú niekoľko, existujú niekoľko oblastí, ktorým sa musíme intenzívne venovať. Vrátanie E, budovania národných e, kapacít, zlepšovania systémov e, zdravotnej starostlivosti, aby boli schopné poskytovať informácie a služby reprodukčného zdravia ako kritický súčasť zdravia rodín, vzdelávanie, prevencia, takisto sexuálna výchova, znamená to aj budovanie kapacít leka, medicínskych pracovníkov, medicínskych inštitúcií, zdravotníckých pracovníkov, integrovanie e, týchto programov do širších vzdelávacích programov. Je potrebné, aby sme o týchto veciach hovorili e, v rozličných oblastiach prevencie, napríklad HIV alebo liečby HIV, tak aby boli naše systémy zdravotné starostlivosti schopné e, naplňať potreby komunít. Súvisí to aj s posilnením kapacita schopností národných vlád, posilniť ich schopnosť administrovať efektívne iniciatívy sexuálneho reprodukčného zdravia, vrátanie, a to počiarkujem, plánovaného rodičenstva alebo plán, rodinného plánovania a programov, ktoré sa zameriavajú na ženy. Musíme pokračovať v mobilizácii potrebnej podpory vrátane finančných zdrojov. Posledné údaje ukazujú, že financovanie pre eh, podporu populácie e, e, zhruba na úrovni 10 miliard amerických dolárov ročne a vzhľadom na dopad hospodárskej krízy sa ukazuje, že táto časka sa výrazne nezvýši v budúcnosti. Odhadujeme, že e, rozvojové krajiny mobilizujú zhruba 31 miliard ročne z domácich zdrojov pre populačné aktivity. A toto je naozaj veľmi potrebné. Pokiaľ ide o úroveň pomoci donorov, e, tak tá poklesne tento rok, alebo bude o 24 miliard nižšia dolárov, ako to vyžadujú e, aktívne programy. Európa v tejto oblasti zohráva veľmi významnú úlohu, je lídrom a ja e, tlieskam predsedovi komisie Barozovi za e, odvahu vyčleniť e, prostriedky na to, aby sa nám podarilo naplňať tie milenové ciele, v ktorých zaostávame, obzvlášť číslo 5. Ako Európska únia a Európska komisia, a ja sa tiež domnievam, že je dôležité hovoriť s vládami rozvojových krajín, aby mobilizovala svoje domáce zdroje, pretože oficiálna rozvojová pomoc tieto problémy nevyrieši. Ona môže byť katalizátorom, ona môže byť doplnkom, ale to, čo je udrža- alebo vďaka čomu je možné udržať e, e tieto e, programy a tieto úsilia sú práve domáce zdroje, ktoré sú mobilizované a mobilizovateľné v rozvojových krajinách. V rámci populačného fondu máme množstvo E, skúseností, z takýchto inovatívnych e, riešení, v ktorých je každý výťazom investícia do šien, e, reprodukčného zdravia, plánované rodičovstvo. Toto sú naozaj veci, ktoré sú na prospech všetkým a myslím si, že je potrebné povýšiť e, tieto otázky e, na úroveň našich politických e, diskusí. Európska únia sa týmto veciam musí venovať aj naďalej, pretože je v unikátnej pozícii, aby mohla obhajovať práva mužov a žien, aby mohla eredikovať chudobu alebo pomáhať k eredikácii chudoby, aby pomáhala tým najzraniteľnejším, to znamená, to sú ženy a mladým, mladí ľudia, Európska únia má schopnosť e, v komunikácii so svojimi partnermi práve hovoriť o týchto otázkach a byť dobrým príkladom cez vlastné národné programy. Now, Teraz vám ukážem ďalší obrázok. E, my v rámci populačného fondu sa snažíme zacieliť e, naše aktivity e, e, smerom na milenové rozvojové ciele. Našou snahou je redukovať materskú úmrtnosť, zlepšiť reprodukčné zdravie a zrýchliť pokrok pri dosahovaní milenového cieľu 5a a b. Youth and adolescents enabled sústredíme sa samozrejme teraz e, na ženy. A v podstate naša organizácia je jediná organizácia, ktorá má prístup aj k dostatočným údajom, ktoré my sme vlastne mohli používať aj v rámci našich iniciatív. Otázka ľudských práv, to je tiež v rámci našej, e, na, našho profilu, takisto aj rodová rovnosť a čo sa týka jednotlivých e, krajín, my sme priamo v teréne, my pracujeme v, e, priamo v teréne s jednotlivými národnými, jednotlivými krajinami. Už sme partnermi so stovkami organizácií občianskej spoločnosti, e, s vládami po celom svete, organizáciami zo súkromného sektora a našimi sesterskými organizáciami v rámci e, OSN. Takisto s nimi spolupracujeme ako v rámci partnerstiev. E, takisto máme aj partnerstva s európskymi mimovládnymi organizáciami, aj s Európskym parlamentom v otázkach populácie reprodukčného zdravia. My takisto by sme chceli E, pripraviť, posunúť e, e, vzťahy medzi EÚ a OSN na vyššiu úroveň, pretože v podstate naše partnerstvo by mohlo pomôcť zlepšejmu politickému dialogu aj hlbšiemu politickému dialogu, ktorý bude riešiť globálne otázky, pretože globálne problémy rie potrebujú globálne riešenia a určite OSN potrebuje Európsku úniu, ako ten, aby sme dosiahli tieto ciele. Ja si myslím, že to, čo sa snažíme dosiahnuť, to je vlastne našim cieľom po celom svete a myslím si, že naša vízia e, zdravých e, žien, mladých ľudí, detí. To je práve to, o čo nám ide. Keď budeme spolupracovať spoločne, tak e, budeme môcť a zabezpečíme príslušné zdroje. Určite nás sa nám podarí realizácia tejto vízie. Vy ako poslanci Európskeho parlamentu hráte kľúčovú úlohu pri plnení tejto vízie. E, máme schopnosť bojovať za práva žien, e, dospievajúcich dievčat a mladých ľudí. A, a podstate to, čo vaše rozhodnutia môžu ovplyvniť e, životy žien, dospievajúcich dievčat a môžu takisto zachraňovať aj životy, aby sme zabezpečili, e, že populácia bude zdravá a každé tehotenstvo bolo žiadané, vítané, pretože ale populácia to nie sú len čísla, populácia to sú vždy predovšetkým ľudia. Čiže e, ľudská dôstojnosť a vytvorenie podmienok pre každého jednotlivca, aby mohol žiť e, zdravý život na zdravej planéte a využiť svoj potenciál. Keď sa blížime k počtu 7 miliárd, musíme sa navzájom na seba veľmi spoliehať. Ďakujem za vašu pozornosť. Merci beaucoup pour cette... Veľmi pekne ďakujem za e, túto skvelú prezentáciu a teraz Dáme slovo poslancom. Začne pán Kašman. Uh, Ďakujem pekne, pán doktor, za túto prezentáciu. Nebol som tu celkom od začiatku. Myslím, že asi dve minúty ušli, ale bola to vynikajúca prezentácia a súhlasím prakticky s každým jedným slovom. Ja hovorím ako spravodajca Európskeho parlamentu v rámci revízie dosahovania mileniových cieľov rozvoja a mám, tak, bol som takisto aj na konferencii OSN, kde pán predseda Barozo prislúbil ešte tú navyššiu miliardu. Ehm, máte absolútne pravdu, že mortalita odstránenie mortality žien a detí je, sú kľúčovými cieľmi alebo súčasťou MDG, takže to bude veľmi dôležité. E, nebude to pre vás také ťažké, lebo ja s vami vo všetkom súhlasím, ale e, teraz by som len uvie, chcel by som určitý bod opatrnosti, pretože nie každý v tejto snemovni e, vlastne súhlasí s týmto prístupom, o ktorých ste hovorili, preto musíme opatrne postupovať, alebo respektíve rešpektovať e, rozdiely názorov, ktoré e, sú medzi nami. Niektorí považujú plánovanie rodiny e, ako nepriateľa žien, ale ja by som chcela povedať, že e, plánovanie rodín je nepriateľom potláčania, alebo je, je proste potláčanie žien. Takže to, čo ste hovorili, vzdelávanie a informovanosť žien, to je podstatné, ak chceme rešpektovať e, voľby, a to podst- podstat- podčiarkujem voľby a tie ich rozhodnutia e, všetko to, o čom tu hovoríme, v podstate má, e, je, je, preven, je prevencia, alebo vždy sa snažíme čosi brániť a my musíme už prestať čosi brániť niekomu, ale musíme sa sústrediť na toho jednotlivca, na tú ženu či to dieťa. A Takže vzdelanie a zdravie, kolektívny prístup k tomuto to je podstatné. Európska únia v spolupráci s OSN, keď skúma projekty um, priamo v teréne, ja často robím, keď idem do takých miest ako napríklad Botswana, majú úžasnú e, um, históriu to, že sa im podarilo tretinu HDP dávať do prístupu k zdravotnej starostlivosti a k prevencii HIV. Keď vidíte tieto projekty na, priamo v teréne, to je v podstate premena slov na skutočnosť E, funguje to napríklad, keď sa pozrite v Južnej Afrike, čo sa udialo pri zlepšovaní života e, pracovať so ženami, ktoré sú HIV pozitívne, ktoré už e, neprenášajú tento, toto chorobu na dieťa a akým spôsobom vlastne vyspori, sme, sme dosiahli takéto zlepšenie. Len vzdelávaním, len informovaním. To je také jednoduché, je to, stojí to len na tom ale v, tomto, v tejto snemovni chceme, aby ste vy teda zabezpečili aj 27 členských štátov, aj rada, aby si ich presvedčili, že dodržia svoje záväzky, nielen aby sa teda dosiahlo tých 0,7 hrubého domáceho, hrubého národného dôchodku, ale aj sa musíme pozrieť na doplňujúce zdroje financovania, ktoré budú potrebné na to, ak by sme chceli dosiahnuť mileniové ciele rozvoja sú určite niektorí na rade, to vám musím povedať, ktorí hovoria, že to neboli nikdy záväzky, to boli iba ašpirácie e, dos, dosiahnuť niečo. Nuž, ale ja si myslím, že to bol záväzok a musíme e, ho dodržať. Takisto by som chcel poďakovať za informácie, ktoré ste nám poskytli, pretože je to vynikajúci nástroj a množstvo informácií. Ja som podporoval vždy prácu e, OSN aj vašej agentúry a budem pokračovať v tomto aj naďalej, ale myslím si, že aj bez podpory ostatných je je časť vo mne, ktorá je britská, niekedy som masochista a niekedy mám rád e, boj. Takže ja viem, že toto je boj a ja budem bojovať. Ďakujem, pán Kašmen. A teraz dávam slovo pani Brepos. Aristo, provedre. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Και... Ďakujem za prácu, ktorú ste odviedli. Musím povedať, že plne súhlasím s cieľmi, ktoré ste si stanovili, lebo to sú prioritné ciele. Ja som pracovala s rozličnými organizáciami, a veľmi dobre viem, aké sú tieto opatrenia, ale e, chcela by som spomenúť niečo, o čom som už hovorila. E, nárast svetového obyvateľstva zodpovedá vlastne e, veľkému nárastu, ak, nech, ak si my nestanovíme pravidlá, tak to bude naozaj veľmi zložitá situácia. My sme sa rozhodli E, venovať pozornosť aj prírode a rozhodli sme sa e, angažovať rozličné e, mimovládne organizácie a civilné občianske spoločenstva, ktoré pracujú v rámci o naše, našej Európskej únie. Mnohé z nich však nedostávajú dostatočnú podporu, čiže dôležité je informovať obyvateľstvo o týchto otázkach, aby európske obyvateľstvo vedelo, v čom spočíva právo na reprodukciu, zdravotnícka starostlivosť a tak ďalej. A potom je potrebná väčšia finančná pomoc týmto organizáciám. Až doteraz sme sa dopustili viacerých chýb. Napríklad reprodukčné zdravie sa veľmi často obmedzuje na E, distribúciu prezervatívov. Ale potom si uvedomujeme, že tieto výrobky sú používané deťmi ako balóniky. A to nie je veľmi účinná preventívna politika e, ako, ako antikoncepcia. Zdravotnícká starostlivosť by mala zahrňať aj informáciu, treba informovať a vzdelávať ľudí o sexualite, o možnostiach reprodukcie. Aj to je spôsob, ako sa dá bojovať proti chudobe. A to sú také základné problémy, ktoré si vyžadujú konanie. Samozrejme, treba sa venovať antikoncepcii, ale takisto treba um, informovať aj o prenose e, pohlavných chorôb. Takisto nestačí distribuovať lieky. Lieky to má istú... Lieky sú drahé, niečo stoja, nie? Ale myslím si, že že náklady nie sú až také prehnané a treba ísť aj týmto smerom. My nemôžeme mať zákon, ktorý by... Nemôžeme prijať zákon, ktorý by stanovil, či je potrat legálny alebo nie. To musí rozhodnúť žena a žena by mala mať garantované právo prístupu e, k bezpečnostnému potratu. A potom tu máme problém e, genitálnej mutilácie. To je skutočne závažný problém, pretože sa obmedzuje na niektoré africké regióny. Samozrejme, my musíme skoncovať so sexuálnym násilím, ale rovnako musíme venovať pozornosť aj ostatným aspektom e, vzdelávať ľudí, aby využívali sexualitu bez nebezpečenstva. E, no už ja by som ešte mohla niečo doplniť, pretože ste povedali, že žena by mala mať e, možnosť alebo slobodu rozhodnúť sa, keď e, sa chce vydať, keď má slobodu tela a ducha. A ja by som chcela doplniť, že mohla by sa vydať za kohokoľvek vrátane svojej priateľky. To by som chcela povedať, pretože ženy nie sú len manželkami mužov a nie sú len matky, aj keď Eh, je to väčšinou tak, ale nie vždycky to tak je, že ženy sú matkami automaticky a myslím si, že to je úplne v poriadku, keď to tak je. Tiež by som chcela poukázať na otázku MDG 5, pretože sa mi zdá, že trošku je zvláštne, že to je práve tento jeden cieľ, v ktorým sa nám práve najmenej dári, pretože znižovanie chudoby je veľmi zložitá eh, téma, súvisí to s množstvými všetkými inými faktormi, nie je to také jednoduché, ale s Mm, zdravie je otázka poskytovania zdravotnej služby, vzdelávania. V zásade všetci vieme, ako sa to deje. Od hľadiska toho nie je až taký veľký boj, e, ako v prípade znižovania chudoby. Ale potom aj tak sa nám to nedarí splniť cieľ. Chcela by som vedieť, prečo to tak je. Ja si viem predstaviť, že to nemá asi takú veľkú politickú pozornosť e, a tak ďalej, ale či je to otázka len čisto peňazí, alebo otázka teda akých faktorov? Potom, čo sa týka plánovania rodiny, súhlasím s Cash, Michael Cashmanom. Mne sa zdá, že je nás tu ako väčšina za to, ktorý sa tu ako si zhodneme že plánovanie je dobre v poriadku a tak ďalej, ale často sú to veci, ktoré sa nedajú plánovať, čo ja viem, násilie a podobne. Toto plánovať sa nedá. Niekedy plánovanie proste skončí s plánom B a musíme takisto byť pripravení reagovať aj na to, keď e, nakoniec to plánovanie vonkoncom nevyšlo, pretože žiaľ nie každá žena si môže vybrať, akú sexuálnu aktivitu chce v živote a Myslím si, že my sme ešte veľmi ďaleko od takéhoto slobodného rozhodovania pre ženy, takže to, na toto treba reagovať. E, plánovanie je dôležité, ale to nerieši všetko. Čiže potom moja otázka je, že prečo si myslíte, že prečo, my sme tiež tí, ktorí tlačíme na komisiu, na členské štáty. Čo máme od nich chcieť? Na čo máme tlačiť? Kde je problém? Ďakujem, teraz dám slovo pánovi Kortézovi. Áno, ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať za vaše vystúpenie. Ja vo veľkej miere zdieľam vaše stanovisko, ako povedal pán Kešmen. E, v našej skupine plne zdieľame všetko e, to, čo ste povedali a oceňujeme vašu prácu. Mám otázku, na ktorú by som mm, mal veľmi rád odpoveď, ale ak nie odpoveď, aspoň vaše stanovisko. E, aké sú tie skutočné problémy, s ktorými sa vy potýkate, aké sú tie reálne e, problémy e, vo vašej reálnej práci. Ja si myslím, že tu nám môžeme hovoriť o mnohých témach. Nestačí len hovoriť o tom, že treba vytvoriť vzťahy medzi vládami. Máme tu regióny, hovorili sme o ideológii, hovorili sme o mnohých témach, ale Samozrejme, že tieto veci mm, zrejme komplikujú vašu prácu, ale mám jednu otázku ohľadne mladých ľudí, a, lebo som si všimol, že to je vaša priorita. Nechcem hovoriť o mojej krajine, ale napríklad bude stretnutie katolíckej mládeže v Madride v auguste. A masovo komunikačné prostriedky povedali, že jednej katolíckej skupine zakázali kampaň, v ktorej chceli informovať, že katolíci môžu používať prezervatívy, že vlastne to bolo zakázané. Takže ešte sú tu stále veci, e, ktoré existujú a ktoré musíme riešiť a musíme nájsť ich riešenie. Ja si myslím, že keby sme boli, žili v reálnom svete, tak by sme mohli tie e, riešenia nájsť. Ďalší problém máme obrovský e, humánny ľudský kapitál v rozvojových krajinách. To sú mladí ľudia, ktorí potrebujú vzdelávanie, potrebujú prístup k zdravotníckej starostlivosti, ako to tu už bolo povedané. A títo mladí ľudia, viete, ako budeme my teraz reagovať z únie voči nim? Pravdepodobne budeme škrtať rozpočet pre tieto rozvojové krajiny. A ja v tomto výbore sa snažím, aby sme stavili na tieto krajiny, lebo to sú krajiny, ktoré e, majú ešte veľké, e, veľké množstvo chudoby a pod, majú naozaj problémy s prístupom k zdravotnej starostlivosti. Mali by sme tieto krajiny podporovať, aby sa začlenili medzi rozvojové krajiny, lebo takto potom budeme môcť mať vyváženejšiu rozvojovú pomoc. Ja samozrejme ma veľmi vaše odpovede zaujímajú. E, ja sa zaujímam o mnohé problémy a toto sú niektoré z nich. A ešte dám slovo pánovi Nezerovi a potom dostane slovo pán Ozoty Mehin. Pán Nezer, stručne prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som teda len robiť určité, konkrétne, určité závery e, Mám len jednu, ešte jednu otázku, možno by som chcel doplniť a to, že či máme, hovorili sme vôbec o efektívnosti tej rozvojovej pomoci. Musíme stále o tom hovoriť, akým spôsobom efektívne pristupujeme k cieľu MDG 5 pretože si myslím, že tie štáty, ktoré e, zabezpečujú pozitívnu pomoc aj z hľadiska príkladu good practice alebo e, predstavujú dobrý príklad pre iné, e, Európe by sme mali teda poukázať na tých, ktorí nedosahujú ten cieľ 0,7 a preto si myslím, že bolo by treba zaviesť nejaký postup, možno, že to niekde aj existuje, ktoré krajiny e, už priblížili sa tomu MDG 5, vonkoncom nie, e, zlyhali a tak ďalej, aby sme vedeli, ako je to v jednotlivých konkrétnych krajinách. Keď e, budeme vidieť konkrétne čísla v jednotlivých týchto štátoch, možno, že dosiahneme potom viac pokroku. Uvediem posledný ďalší príklad. Napríklad Uganda pred 30 rokmi mali 3, 3 milióny obyvateľov. Dnes majú viac ako 30 miliónov a cieľ krajiny čo najskôr e, sa, sa, za, čo, keď, to tak, keď sa nič neudeje, tak za chvíľku budú mať viacej ľudí ako v Británii že jednoducho je potrebné zabezpečiť ohraničenie tohto populačného rastu, čiže je treba zabezpečiť eh, rozvojovú pomoc, ale tiež aj určiť, aké sú tie eh, pomocné rôzne opatrenia, alebo tie napravné opatrenia. Ako chcel, to by som chcel vedieť, že ako to vyzerá s tými, s tými MDG 5. Nech sa pána Zatinej, nech sa páči. Um, Ďakujem pekne. Dovolte, aby som ešte vyjadril poďakovanie cteným poslancom za ich reakcie. Pristupujem veľmi vážne k vašim e, pripomienkam a názorom. Chcel by som povedať, e, že sú určité veci, kde sme získali veľmi rýchlo cieľ, napríklad zabranenie toho prenosu HIV z matky na dieťa. To, to, to napríklad sa nám podarilo veľmi úspešne. Potom by som sa chcel dotknúť e, niektorých konkrétnych vecí, o ktorých si myslím, že by sme mali na ne reagovať. Otázka, ktorá sa týka, že prečo neplníme MDG 5, Myslím si, že otázka mortality E, súvisí s množstvom faktorov, ktoré tomu pristupujú alebo prispievajú. Niektoré z nich sú jednoducho mimo toho klinického priestoru, jednoducho mimo nemocnice súvisia s kultúrnymi, sú to kultúrne faktory. E, často to súvisí s ideológiou alebo so vzťahom k náboženstvu, e, postavením ženy, a v mnohých prípadoch e, musíme pracovať práve s týmito ľuďmi v teréne, aby sme vedeli, aké sú tieto bariéry, aké sú tieto faktory e, e, zabezpečiť, pracovať s tými, so všetkými, ktoré nám umožňujú aj vôbec dosiahnuť, mať prístup k týmto ženám. Ja by som uvedol jeden príklad, pretože je to dôležité, aby som to zdôraznil. Uh, ja som bol v Nigerii ministrom zdravotníctva a pamätám si, že mali sme problémy s vakcináciou proti detskej obrne v jednotlivej konkrétnej časti Nigérie a dôvodom to bolo, že sme nemali prístup k tým deťom, ktoré nemali sme k tým teda prístup a museli sme teda ísť aj s náboženskými lídrami v tej E, Nigerii, aby sme dokázali e, tie deti získať, aby nám ich poskytli na tú vakcináciu. A za jeden rok sa nám podarilo e, znížiť tú výskyt o 90 pretože sme pracovali s ľuďmi priamo v teréne a s týmito komunitami. Takže myslím si, že musíme robiť lepšiu kvázi komunitárnu diagnozu alebo komun, na úrovni komún, teda na úrovni tých, tých malých komunít a s nimi pracovať priamo v teréne pretože musíme pracovať zároveň aj s tými, ktorí ich, ktorým ich, e, s týmito ľuďmi, keď chceme prijať aj dôležité rozhodnutia hľadiska investícií. Pretože myslím si, že e, prečo by ste investovali e, do krajiny, v krajine na niektoré investície, napríklad do obrany, keď máte ľudí, ktorí hľadujú. Čiže to sú rôzne otázky, ktoré, prečo tieto krajiny nemôžu vybudovať svoje systémy. Môžu vybudovať svoj zdravotný systém, pretože zdravotnícky systém určite je dôležitým motorom, ale to nie je iba o budovaní nemocníc to je aj o tom, aby sa potom poskytovali e, služby, poskytovali lieky až, až do tej poslednej dediny. E, ja som, to nie je iba otázka lekárov, ako som ja, alebo zabezpečenia sestier, ale e, je to, niekto, kto musí priamo tam byť v teréne, ktorý poskytne túto službu. Máme tisícky ľudí, ktorí pracujú v, v teréne Ehm, myslím si, že a tam, kde pracujú, tam došlo k výraznému zlepšeniu plánovania rodiny, čiže je potrebné, aby tam boli tí ľudia, aby tam e, pracovali, aby e, stále pracovali s komunitou, e, šírili tú osvetu a možno v rámci toho potom urobia ešte nie, niečo aj navyše, ešte keď aj sa k ním nedostanú zdroje. Takže E, otázka MDG 5 to všetko vlastne do sebou nesie a chcel by som ešte napokon povedať, že keď to takto budeme robiť, tak môžeme zintegrovať na tej primárnej úrovni zdravotnej starostlivosti také služby, ktoré riešia e, testovanie na HIV, e, služby, ktoré poskytujú zdravie pre matky, očkovanie, plánovanie rodín zradený. Keď tieto všetky štyri veci budete robiť dokopy, e, tak určite musí sa znížiť úmrtnosť matiek a detí výrazne. Ďalej no, tu bola otázka, aké sú problémy, ktoré my v našom, našej organizácii, ktoré sú naše výzvy pre nás. Naše výzvy sú, súvisia s našim mandátom. Náš mandát sa týka otázok, ako sú života, intimných častí života. Toto je naša, máte ideológiu, máte náboženstvo, máte kultúru, toto všetko sú veci, ktoré musíme niesť so sebou, s ktorým si musíme vysporiadať, pretože každom kontexte musíme vlastne postupovať inak. A chcel by som tiež vás uistiť o tom, že e, poslanec, ktorý hovoril o schop, alebo poslankyne, ktorá hovorila o možnosti e, ženy vydať sa za koho chce, teda aj za ženu. S tým problém nemáme, ale v kontexte rozvojového sveta e, to skúmame tu dievčatá, sa vydávajú 12-13 ročné ešte aj vôbec predtým, než e, e, sú vysporiadané s tým, že aké je ich telo, kým vôbec ich telo je schopné vôbec e, rodiť. Kým vôbec ešte vtedy, v tom veku ešte nemajú ani vôbec zmysel chápať život ako taký. Preto im treba zabezpečiť prístup k zdraviu, prístup k vzdelávaniu. Presne o tom to všetci hovoríme. A ja by som chcel povedať, že my by sme chceli spolupracovať s Európskou komisiou, aby sme zabezpečili to, že tieto výzvy sa splnia. Tie nie sú tu v Bruseli ani v Európe. Tie sú na takých miestach, ako je Botswana, Afganistan a podobne. A neefektívnosť našich mileniových cieľov? Čo môžem k tomu povedať? To, čo robíme teraz, je práca s členskými štátmi prípravy, na príprave plánov. Takže každý členský štát Takže keď pripravujete plán, chcete v podstate s ním zabezpečiť vyplnenie nejakých eh, nedostatkov alebo nejakých dier. A keď pripravujeme plán, tak musíme poukázať práve na tie medzery, ktoré musíme týmto plánom novým vyplniť. Napríklad pracujeme s globálnym fondom, akým spôsobom môžeme toto všetko dať dokopy. Čiže vy, vy môžete pri príprave týchto zdravotníckých eh, systémov spolupracovať. Ďakujem. Myslím, že môžeme poďakovať nášmu hostovi, pánovi Ozety Hinu. A teraz môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu programu. Alors, euh, Takže Nebudeme strácať čas, drahí kolegovia, ako viete podľa článku 208 zmluvy o fungovaní EÚ, koherentnosť rozvojových politík je dôležitou zložkou um, spolupráce v oblasti rozvojovej pomoci. Európske inštitúcie musia systematicky túto politiku kontrolovať, najmä v oblasti obchodu, poľnohospodárstva a rybolovu spolu s rozvojovými krajinami. Preto sme sa rozhodli na začiatku volebného obdobia určiť permanentného správodajca pre túto tému. Pani Šníber Jastram je permanentnou spravodajkyňou nášho výboru, poinformuje nás o hlavných aktivitách svojej činnosti a potom budeme mať stručnú diskusiu o oblasti koherentnosti e, rozvojovej politiky, klimatické zmeny, emigračná politika a o úlohe E, Európskej investičnej banky, ako aj o prepojení bezpečnosti a rozvoja. Ďakujem našej kolegyni za to, že prišla medzi nám a ešte tu bude aj pani Laura Sullivan e, z organizácie Action Aid, e, ktoré teda nás obidve poinformujú o svojej činnosti. Prosím vás, buďte stručné. Takže budeme sa to snažiť čo najlepšie E, riadiť aj časovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj budem veľmi stručná. Aj chcela by som na podstatnej časti ponechať aj slovo Laure Sullivan. A to je posledný bod programu na dnes a v zásade už všetci sa tešíme na letnú prestávku. Myslím, že v oblasti korektnosti politiky sme zabezpečili sieť e, s komisiou, s nevládnymi organizáciami, s e, parlamentármi. Myslím, že to je veľká pomoc tak aby sme mohli spoločne sledovať, aké vlastne využiť tie kapacity, ktoré máme, pretože tie v podstate tiež sú dosť obmedzené. Um, vo výbore sme vlastne mali na, e, sme sa neformálne zatiaľ zhodli a budeme musieť ešte položiť určitú otázku, že či by sme to mali formalizovať tak, aby to potom naozaj bolo zaručené, že koherentnosť aj v ostatných e, výboroch bude hrať e, úlohu a aby to bolo potom úspešné, pretože v podstate my, e, to bude musieť byť uplatňované potom pri poskytovaní úrovov z Európskej investičnej banky a potom sú určité závery, ktoré sme dostali, e, preto ešte teraz vítam pani Laura Saliven. Teraz nechcem nejako do detajlov ísť e, do oblasti surovín. Už výbor ITRE pripravil celú sériu, alebo prijal celú sériu našich návrhov Myslím si, že pričom niektoré veci neboli celkom samozrejme, aj takisto poskytovanie úverov z, zo strany Európskej investičnej banky, to je tiež vec, kde my sme teda vlastne iniciatívy pripravili otázku na komisiu, aby teda, e, a toto všetko napokon viedlo k tomu, že požiadavky na na úvery musia byť e, ešte overované na báze tých našich požiadaviek. Takisto je tu určitá celá séria otázok poskytovania pôžičiek napríklad na jeden projekt v Madagaskare, potom v Mozambiku. Budeme to sledovať. Žiaľ, bol E, bola zamietnutá príprava štúdie v tejto oblasti a myslím si, že mali by sme to ešte raz prek, preskúmať. Ak som bola správne informovaná, tak myslím, že Thijs Berman chcel ešte raz sa ujať tejto iniciatívy. A myslím si, že, myslím, že takáto štúdia bola určite nápomocná. Dôležité oblasti ktoré si teda si zasluhujú aj osobitnú pozornosť. To je napríklad e, koherentnosť v oblasti migračnej politiky, E, pretože tu, sa tak, tu, pretože tu určite existuje určite riziko, že je potrebné zabezpečiť kontrolu e, tých e, tokov utečencov. Aby sme to, to mohli zabezpečiť, tak zase musíme si položiť viacej otázok. Potom ďalšia otázka, o ktorej sa tiež málo hovorí, je vlastne o, o migrácia juho, južná to takisto hrá veľmi dôležitú úlohu. Myslím si, že to dostatočne nebolo zane do úvahy. Potom je tu celá, určit, boli tu viaceré um, pred, um, aktivity. Charles Gören mal, um, mal mm, kusy výstavu. Pani Franciska Keller takisto má dnes e, výstavu k týmto otázkam. Treba tie veci navštíviť, pretože sú to zaujímavé veci a Takisto existuje tu aj veľmi silná diskusia, mali sme ju aj my počas hearingu k tzv. In, in look, nelegálne využívanie pôdy. Myslím, že takisto otázka klimatických zmien s tým všetko súvisí E, to je teda veľká téma, ktorá si ale vyžaduje veľmi dlhšie, dlhšiu rozprávu a dlhšiu schôdzu. Nechcem už nikoho zdržiavať, <laughs> takže teším sa ja tiež aj na letnú prestávku. Ďakujem aj kolegom, ktorí ešte tu vydržali dnes a ďakujem aj pani Saliven. Teraz myslím, že by som dala slovo jej. Donc la parole est à Madame Sullivan. Takže dávam slovo pani Sullivan maximálne 5 minút. Thank you. Um, my name... Ďakujem, volám sa Laura Sullivan som z organizácie Action Aid, ktorá boje proti chudobe. E, máme sídlo v Južnej Afrike, máme asi 50 kancelárií na celom svete a pracujeme s chudobnými marginalizovanými komunitami. Ja som tu aby som prezentovala konkrétny príklad, e, kedy e, Európska únia nesplňa jeden zo svojich záväzkov vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy. A ja som tu počula také tie obavy, že je to PCD, ale PCB alebo biopalivách, ale je to oboch. oboch. My tieto veci vnímame veľmi technicky a abstraktne. Ja som si nedávno tieto veci hľadala na Google a keď som tam dala PCD, tak Google mi našiel e, Personal Communications Devices, ale nenašlo som to nič, čo by to sa e, týkalo rozvoja. A chcem len povedať to, že e, tento pojem nejako nenavodzuje to, že ide o ľudí, o spravodlivosť politík a humanitu. Ja by som chcela veľmi rýchlo povedať pár slov niečo o prípade, ktorý demonstruje rozpor medzi cieľmi EÚ a jej energetickými cieľmi, najmä smernicou o energetike o obnoviteľných zdrojoch energie. E, táto smernica bola podpísaná v tejto snemovni v roku 2008 a stanovila 10-percentný cieľ na využívanie obnoviteľných energií v doprave do roku 2020. Veľmi šlachetný cieľ, avšak vieme, že členské štáty hodlajú dosiahnuť tento cieľ. E, e, a 92 tohto cieľa cez prvú generáciu biopalív a prvá generácia biopalív si vyžaduje veľké územia pôdy a Európa, a to si povedzme jasne, nemá dostatok pôdy na to, aby e, dosiahla udržateľným spôsobom cez biopaliva prvej generácie. Máme dôkazy o e, tom, že bolo kúpených množstvo pozemkov e, podnikmi, ktoré v tejto oblasti pôsobia a e, tieto pozemky boli kúpené v Kenii a ja teraz budem hovoriť o e, komunite Kača v Kene. V Kenii. V roku 2008 energetická spoločnosť v Kenii, ktorú e, vlastní na 100% talianská spoločnosť, požiadala o kúpu 50 tisíc hektárov Ehm, je to asi 50 tisíc futbolových štadiónov ehm, pôdy za 2 eurá na hektár, čo bolo veľmi podtrhovou cenou. Neponúkli alternatívnu pôdu alebo kompenzáciu a počet pracovných miest, ktoré ponúkali eh, komunite, eh, sa neustále menil. Začali výsadbu bez toho, aby mali súhlas ehm, eh, miestnej samozprávy a miestna samozpráva nás oslovila a požiadala nás o pomoc. My sme oslovili vládu Kenie, ktorá rozhodla v júli o odložení tohto projektu vzhľadom na environmentálne dôvody a požiadala spoločnosť, aby opätovne e, predložila žiadosť o pilotný projekt, ktorá sa týka 10 tisíc hektárov. Spoločnosť tak urobila. Na tejto pôde žilo 12 tisíc ľudí a tam si pestovali a um, potraviny, um, med, uh, produkty ekoturizmu a tak ďalej. Takisto tam bola vybudovaná škola s prostriedkou e EU, ktorá, keby výsledba pokračovala, by musela byť e, zbúraná. A tu máme práve príklad nekoherentnosti zrejme politik EU. Už končím PowerPointovú prezentáciu, ale poviem, že robím, pracujeme tu na dvoch úrovniach. Toto nie je len e, zodpovednosť EÚ, ale aj zodpovednosť kenskej vlády. vlády. A my spolupracujeme veľmi úzko v rámci tejto kampane s e, miestnou samozprávou a je jasné, že daná spoločnosť e, nedodržala všetky pravidlá a predpisy. A Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie, musím povedať, že bude e, inšpirovať mnohé e, európske podniky, aby hľadali pôdu v krajinách, kde je lacná, ako to bolo v tomto prípade. A nehovoríme tu len o využívaní pôdy na e, biopalivá. Svetová banka hovorí, že zhruba 21 až 35 záberov pôdy je pripísateľných biopalivám. Ale v každom prípade problém tu je. Takže my sa snažíme zvyšovať povedomie a tlak na to, aby sme sa pozreli na tieto ciele, aby sme ich revidovali, respektíve aby sme ich zmrazili, kým nebude vykonané skutočné posúdenie dopadov na ľudí a ich životy. A toto je môj posledný bod. Toto nestačí potrebujeme o mnoho širší rámec eh, skutočnej koherentnosti politík EÚ tak, aby táto oblasť, vrátanie iných oblastí ako migrácia a obchod boli v tomto rámci zaradené. A máme tri základné požiadavky, eh, ktoré adresujeme EÚ a budeme potrebovať vašu pomoc v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Prvá požiadavka je, že EÚ musí dodržiavať svoje záväzky z Lisabonskej zmluvy a týka sa to koherentného rozvoja. A znamená to, že tu musí byť uznanie zodpovednosti a politické vodcovstvo na strane komisie. To znamená, pán Baros, znamená pána Barosa, pani Aštonovú a sam, znamená to aj koordináciu zo strany pána Píbalksa, ale nemôže to všetko spadnúť na plecia eh, komisára Píbalksa. Vidím, že sa na mňa pozeráte, už skončíme. Druhá požiarovka, a teda bude táto väčšia politická vôľa, je tu potrebná kapacita. A v tomto e, parlamente existuje e, pre e, tento záujem veľká podpora, týka sa to PCD a implementácie PCD a na záver potrebujeme naozaj mechanizmy na riešenie PCD. Parlament o týchto mechanizmoch hovorili Spolupracujeme s Kongordom na práci na správe, ktorá bude vydaná v októbri, v ktorej bude uvedených nielen viac takýchto prípadov, ale budú tam aj návrhy na to, ako by takéto mechanizmy mohli vyzerať. Ďakujem a teraz dám slovo pani Keller. Thank you. Um... Ďakujem za túto veľmi zaujímavú prípadovú štúdiu a myslím, že je vždy dobre pozrieť sa na takéto konkrétne prípady, aby sme vedeli, aké dopady e, tieto naše aktivity majú. Neviem, koľko prostriedkov bolo vynaložené tu, na tú školu, ktorá by prípadne mohla byť e, zbúraná. Ale samozrejme, toto nie je len o peniazoch, ale toto je o tých ľuďoch, ktorí tam žijú. Je to tiež o biodiverzite a podobných veciach. A myslím si, že takéto príporové štúdie sú veľmi potrebné. Biopalivá sú jedným z najcitlivejš, jednou z najcitlivejšou témou, pretože Pán Pivas bol e, ako komisár pre energetiku jeden z takých tých e, zakladateľov tohto konceptu, ale zdá sa nám, že je to stále politicky e, citlivá téma a tá podlieha množstvu obmedzení, alebo ich využitie podlieha množstvu obmedzení. A pravdepodobne to nedopadne všetko tak, ako si to predstavujeme. Viem, že máme málo času, ale ešte raz by som chcela zdôrazniť význam úlohy parlamentu v tomto zmysle, pretože neviem, ktorý výbor by mohol byť zodpovedný. Možno my, ak bude ten gešný výbor ten, ktorý povie, že toto súvisia s otázkami rozvoja, tak by to bolo asi veľmi užitočné, ale ak by to bol iný výbor než náš, ťažko e, sa on stotožní s tou rozvojovou e, dimenziou a preto je veľmi dôležité vytvárať takéto siete výborov alebo poslancov, tak aby sa o týchto veciach hovorilo aj na pôde iných výborov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Kašman. Thank you very much. Ďakujem pekne. Laura, ďakujem za prezentáciu a pani Šnajbe za úvod. Ja som dlho argumentoval, že my v parlamente potrebujeme stáleho spravodajcu pre oblasť koherentnosti politík. Niekoho, kto vlastne sa pozerá na konflikty alebo nekoherentnosti medzi prácami, prácou našich výborov. Mal by to byť stály výbor, ktorý by mal byť ustanovený na celé volebné obdobie parlamentu a možno malé DG, ktoré by sa týmto veciam venovalo. Lora, my takisto potrebujeme koherentnú politiku zo strany mimovládnych organizácií pretože ak by sme sa rozhodli zmraziť e, tieto ciele, tak okamžite by mimovládne organizácie argumentovali e, v opačnom smere. Pretože to nie je otázka biopalív. A prepačte, je to o biopalivách, je to o tom, ako dosiahneme tento cieľ, aké sú iné mechanizmy na dosiahnutie tohto cieľa a ten drastický prístup zmraziť dosahovanie tohto cieľa by jednoducho o, e, nás privedol do slepej uličky. A toto si naozaj bude vyžadovať spoluprácu nielen v rámci parlamentu, ale aj medzi parlamentom a environmentálnymi mimovládnymi organizáciami. Ďakujem. Pani, pani Štýber Jastra. Ja už len ďakujem kolegom. Želám všetkým relaxačné no, letnú prestávku a teším sa, že potom, keď sa vrátime sem po lete, budeme sa dokázať presadiť, pretože je tu ešte celá séria rôznych nevysvetlených otázok. Táto otázka trvalého spravodajcu, ktorý by sa venoval týmto otázkam e, koherentnosti, to je naozaj potom ďalšia otázka, že či by sme teraz e, mali už e, čakať na správu komisie, ktorá príde až v decembri, alebo mali by sme už e, niečo pripraviť predtým. Takže máme ešte veľa vecí pred sebou, ale to sa všetko dnes neudeje. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem. Sú tu ešte nejaké otázky do bodu rôzne? Nie. Čiže budúca schôdza nášho výboru sa bude konať v Bruseli 29. augusta od 15 do 18.30 a 30. augusta od 9 do 12.30. Tento týždeň sme teda skončili našu schôdzu. Všetkým vám ďakujem za účasť a